pretože každý jeden problém je odlišný, má odlišný vývoj. Keď si pozrieme napríklad na príklad hraničného sporu medzi Chorvátskom a Slovinskom, bol to jednoznačne bilaterálny problém, nastolil ho jeden členský štát v inštitúciách EÚ a potom to viedlo k blokácii prístupových rokovaní s Chorvátskom. Na druhej strane, keď sa pozrieme napríklad na otázku Cypru, rozhodnutia, ktoré vyzývajú na plnú implementáciu ankarského protokolu, boli prijaté jednomyselne. Prijala ich e, Európska únia a všetkých jej 27 členských štátov, vtedy teda 25 členských štátov v septembri 2005. To bola podmienka a predpoklad na otvorenie prístupových rokovaní s Tureckom. Teda nie je to už bilaterálna otázka, je to skôr európska otázka, ktorej sa venuje a podporuje celá Európska únia. No a napokon, pani Fajon, vítajte v Európskom parlamente. Myslel som si najskôr, že som na tlačovej konferencii, keď som vás tu videl, ale k vašej otázke, k otázke liberalizácie víz, táto otázka je veľmi relevantná a rád by som objasnil, áno, Bosna a Hercegovina získa jedného dňa vízovú slobodu, keď krajina splní všetky podmienky, ktoré Európska únia stanovila. Napríklad vydávanie biometrických pasov ešte stále, ešte iba teraz začalo v oktobri a keď sme v júli prijímali rozhodnutie, vtedy ešte nebol ani jeden jediný biometrický pas vydaný v Bosne a Hercegovine. Teraz táto krajina urýchlila svoje prípravy, bol to hlavný stimul na umožnenie príjmania legislatívy v oblasti vnútornej bezpečnosti, kontroly hranice, biometrických pasov. A teraz je dôležité implementovať túto legislatívu a nariadenia Európskej únie. V Camp Butmire minulý týždeň a budúci, minulý týždeň a budúci týždeň tam pôjde o to, či môžeme urýchliť schválenie bezvizového režimu pre Bosnu a Hercegovinu, pretože táto krajina podporuje štát, ktorý bude lepšie fungovať, štát, ktorý bude prijímať efektívnejšie rozhodnutia a potom bude mať možnosť urýchliť plnenie podmienok a dosiahnuť tento bezvízový režim z EÚ. Súhlasím s vami, že je dôležité, aby táto krajina, ktorá tak veľmi trpela v 90. rokoch, sa mala možnosť posunúť vpred a aby došlo k europeizácii ich občianskej spoločnosti a v tomto smere bezvizový režim je jednoducho plný. Ďakujem, pán komisár. Myslím si, že vypočuli sme si veľmi zaujímavé a užitočné vystúpenie. Ehm, naše stretnutie prebehlo veľmi dynamicky. Ďakujem všetkým rečníkom. Na budúce sa stretneme v Štrasburgu 19. oktobra od 6. E, do 6.30 e, po obede. Vyhlasujem toto zasadnutie za ukončené. Arvoisat kollegat, aloita. Vážení kolegovia, začneme schôdzu pod výboru pre ľudské práva. Chcem vás požiadať, aby ste si posadali na svoje miesta, aby ste sa utišili. Snažíme sa začať schôdzu nášho podvýboru pre ľudské práva. Som, musím sa vás spravedlniť, že meškáme. Je to preto, že predtým to mal výbor AFED veľmi zaujímavú diskusiu s komisárom Rénom a trochu preťahli Ak dovolíte, môžeme teda otvoriť našu schôdzu. Najskôr sa pozrieme na program. Najväčšou zmenou je, že bod 4 musíme žiaľ vypustiť a to preto, že mali sme pôvodne v pláne rokovať s predsedom Rady pre ľudské práva OSN. Bol veľmi ochotný prísť medzi nás, ale žiaľ má inú schôdzu, ktorú na poslednú chvíľu zorganizovali v Ženeve, pretože Rada pre ľudské práva rokuje teraz o tom, ako by sa malo postupovať v súvislosti s právou Goldstone. Náš sekretariát je v kontakte s predsedom Rady pre ľudské práva a budeme sa snažiť čo najskôr ho opäť pozvať na našu schôdzu. Dúfame, že už v novembri. tieto neustále nejasnosti o tom, ako sa má postupovať po eh, súvislosti so správou Goldstone, sú predmetom eh, Rady pre ľudské práva a v súvislosti aj so situáciou v Mianmare, v Sudáne a v iných krajinách Európska únia v týchto oblastiach eh, bola schopná presadiť svoje stanovisko, pokiaľ ide o správu Goldstone. Chcela by som vám povedať, že Pán Goldstone bude na výbore AFED a bude hovoriť práve o týchto aktuálnych otázkach. Dúfame, že už v najbližšej budúcnosti pán Goldstone príde na zastavnutie výboru AFET. Ešte by som vám rada povedala, že niektorí z nás mali možnosť diskutovať s, komisárom o, s komisárkou OSN pre ľudské práva, s pani Biller, pretože bola tu na návšteve v Bruseli a to preto, že Komisár pre ľudské práva otvára tu v Bruseli e, svoju bruselskú európsku kanceláriu a bolo veľmi prítomné, príjemné, že mnohí z nás mali možnosť stretnúť sa s touto veľvyslankyňou. Bola tam pani Andrikiene, pán Howitt, pani Lochbierer a teda boli tam zastúpené viaceré politické skupiny. Budeme v budúcnosti intenzívne spolupracovať s komisárkou pre ľudské práva. Okrem iného sme diskutovali aj o tom, aké dôležité je, aby Európska únia e, sama bola príkladom v otázkach ľudských práv, pretože takto môžeme potom predložiť dobrý príklad aj ostatným krajinám a Európa nepochybne je dôležitým príkladom pre iné krajiny. E, čo sa týka ešte iných vecí, rada by som uviedla, že máme tu ako hostia nigerijského senátora Bašieva Honša, ktorý je tu v Bruseli predsedom Medzinárodného súdneho dvora. Je to v súlade tiež s organizáciou, ktorá sa zaoberá ľudskými právami. Je to dôležité pre nás vypočuť si názor pána senátora budeme mať možnosť dať mu slovo v bode 6. Chcem sa opýtať, či schvalujete takto pozmenený program našej schôdze. Ak áno, môžeme prejsť k zápisnici predchádzajúcej schôdze, ktorá sa uskutočnila 10. septembra. Áno, nie sú žiadne námetky, tak túto zápisnicu považujeme za schválenú. A ešte oznámenia predsedničky. Predseda, predseda parlamentu Buzek predložil vyhlásenie pri príležitosti Dňa proti trestu smrti. Je to 10. októbra tento deň a toto jeho vyhlásenie bolo zaslané všetkým členským štátom. V tejto správe predseda Buzek uvádza, že Bielorusko v tejto chvíli je jedinou európskou krajinou, ktorá uskutočňuje trest smrti. Okrem toho, pán predseda spomína, aké dôležité je um, osláviť 20. výročie dodržiavania práv detí a chrániť práva detí. Dostali sme smutnú správu o tom, že jeden z mladých chlapcov, ktorý boli spomenutí v tejto správe predsedu parlamentu a síce iránsky chlapec Berušuají e, bol popravený v nedelu. Musíme konať zo všetkých síl, aby sa predchádzalo takýmto prípadom e, v súvislosti s Čínou. V médiách sme sa dozvedeli, že 6 Ujgurcov bolo odsudených na smrť e, vo veľmi najrychlo zorganizovanom súdnom procese, ktorý tento týždeň sa konal v Urujči. Členské štáty požiadali, aby sa veľmi pozorne sledovali takéto prípady, ale členské štáty vlastne oficiálne neboli ani informované, za akých okolností boli zadržaní títo Ujgury. Ďalej, tu v parlamente máme na programe správu, ktorá sa týka zahraničných vzťahov, ktoré súvisia s priateľmi Sabonskej zmluvy budúci pondelok výbor AFET, AFET chce schváliť eh, svoje stanovisko. A rada by som eh, uviedla, keďže náš podvýbor nemal možnosť zaoberať sa eh, touto otázkou, pretože nemáme na to čas. Máme mm, však predložené pozmeňovacie návrhy. Pani Lochbirel okrem iného predložila pozmeňovacie návrhy, ktoré chcú zdôrazniť to, že ľudské práva je potrebné podporovať v tejto spoločnej zahraničnej politike pani Lochbiller a ja e, chceme požiadať, e, aby ste podporili tieto naše pozmeňovacie návrhy v hlasovaní v pléne, pretože sú v súlade s presvedčením nášho podvýboru pre ľudské práva. Ďalej, pokiaľ ide o demokratický konsenzus, e, toto je téma, v ktorej pôsobíme spoločne s výborom DV a AFET. Predložili sme otázku na zodpovedanie ktorá bude tiež predmetom rozpravy v pléne a zdá sa, že rozpráva o tejto otázke na ústne zodpovedanie sa týka ľudských práv a zrejme by sa o nej rokovalo v novembri. Snažili sme sa dostať ju na program už budúci týždeň v Štrasburgu, ale nepodarilo sa teda, preto to bude v Bruseli na miniplenárke. Je to e, škoda, pretože by sa nám bolo podarilo ovplyvniť e, rokovania Rady o všeobecných záležitostiach, ktorá sa skutoční už čoskoro. Sekretariát by pracoval návrh uznesenia, ktorý by mohol byť základom pre ďalšiu prácu politickým skupinám, keď budú rokovať o tomto oficiálnom návrhu uznesenia, ale ešte nie je celkom jasné, kedy tieto rokovania sa uskutočnia. Teda buďte bdeli. A ešte posledná vec, ktorú by som chcela spomenúť, e, sa týka Uzbekistanu. Ministri zahraničných vecí EÚ majú v pláne zaoberať sa vývozom e, zbraní z Uzbekistanu 26. a 27. oktobra. Je to iniciatíva, ktorá bola ktorá nadvezuje na udalosti z roku 2005 eh, a to v súvislosti s so za, zavraždením stoviek eh, ľudí v Amridadžine. Títo ľudia boli zastrelení, pretože vyjadrovali svoj názor. Vtedy Európska únia žiadala, aby sa nezávisle vyšetrili okolnosti tohto ich zavraždenia a bez ohľadu na to, však eh, predstaviteľa Uzbekistanu nechceli pristúpiť na tento návrh, eh, ani sa neskutočnilo toto nezávislé vyšetrovanie a, a boli zamietnuté víza. V októbri 2008 eh, teda rada minister zahraničných vecí rozhodla v oktobri 2008, že e, zamietne udelenie víz v dôsledku týchto udalostí. Avšak oficiálna správa nespomína v nejakej súvislosti tieto udalosti z pred niekoľkých rokov, hovorí iba pozitívne o Uzbekistane. Celkom iste nemôžeme my v parlamente toto prijať, pretože vieme, že v Uzbekistane situácia v oblasti ľudských práv je veľmi znepokojujúca. Jedným problémom je napríklad využívanie detskej práce, ďalej situácia obhajcov ľudských práv. Aj na otázky teda preto chcem požiadať, aby ste kolegovia veľmi pozorne sledovali e, túto oblasť a môžeme diskutovať aj o tom, ako by sme sa k tomu mali spoločne prípadne postaviť. Chcem sa opýtať, či chceme o tom diskutovať už teraz. Pani Lochbiller, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Nadnesla som túto otázku, pretože 26. 7. oktobra ministri zahraničia Európskej únie eh, budú rozhodovať, či zrušia eh, embargo na dodanie zbranie Uzbekistanu. Myslím si, že to by zabránilo prípadným ďalším vyšetrovaniam zo strany E, nezávislých medzinárodných vyšetrovateľov masakrov v Andižane. Čiže ak máme e, na zreteli e, záujmy člen rodinných príslušníkov obeti a potom by to bolo za ucho zastancov ľudských práv v Uzbekistane, pokiaľ by Únia vyslala signál, že neberie vážne požiadavky v oblasti ľudských práv. To znamená, že e, príslušné e, vlády e, by mali zahlasovať za zachovanie embarga na dodanie zbraní. A chcela by som vyzvať pani predsedničko a podpredsedníkov, aby vyslali, zaslali, prepačte, list pánovi Biltovi a zdôraznili, že nedošlo k výraznému pokroku v otázke ľudských práv a Síce sa rokuje o masakre v Andižane, ale toto vyšetrovanie nie je nezaujaté, nezávislé a komplexné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lohbiller. Teraz by som dala slovo pánovi Hovitovi. Ďakujem e, e, predsedníctvu. Takže niekoľko poznámok e, k oznámeniu pani predsedničky. Nesúvisí to s Uzbekistanom. Poprvé, Chcel by som uvítať tú skutočnosť, že máme rozumné, e, do, rozumnú hodu s výborom pre e, zahraničné záležitosti. Myslím si, že to rozumné. To musí e, fungovať oboma smermi. Niekedy musíme trvať, aby náš program dostal prednosť, ale je dôležité, aby nedochádzalo rozporu medzi zasadnutiami podvýborov. Možno, že sa milím, ale ja som dostal informácie, že otázka demokratizácie sa bude riešiť v útorok v Štrasburgu. Neviem, či nemáte novšie informácie, alebo sa o tom definitívne rozhodne dnes popoludní, ale podľa mňa mali by sme byť pripravení rýchlo konať, eh, aby sme spolupracovali v otázke eh, uznesenia, eh, aby sme dokázali reagovať na tú situáciu, pokiaľ sa zmení ryhmien puheenjohtajat tekevät tänään päätöksen siitä, milloin tämä ähm, demokratia... Je potrebné rozhodnúť o tom, kedy sa bude preberať v pléne táto otázka podpory demokracie. Je to v podstate dobrá správa, pretože potom by sekretariát mohol predložiť tento návrh predsedníctvu. Ďakujeme pekne za toto varovanie v tejto súvislosti, aby sme boli bdeli ešte k tejto otázke Uzbekistanu. Pani Jegle požiadala o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, k otázke Uzbekistanu. Už som 10 rokov členkou delegácie pre s Uzbekistanom. I keď e, e, e, jeden rok som nemala e, možnosť navštíviť túto e, krajinu, chcela by som pokazať na tú skutočnosť, že pri všetkom, čo robíme, treba zohľadňovať aj pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť. Naozaj môžeme e, teraz dobre pracovať. Musím však posilňovať túto situáciu a dosahovať pokrok v iných oblastiach. Chcel by som e, vás všetkých výzvať, ako aby sme všetky veci, ako, e, e, e, veci ktoré súvisia smertných rozhodnutí voči neplnoletým, ako v Uzbekistane, dochádza predsa len určitému pokroku, možno, že, ktoré sa merá v milimetroch, ale existujú aj iné krajiny, kde nedôjde ani k takému minimálnemu pokroku. Napríklad aj v Európe, v Bielorusku Chcel by som iba požiadať o to, aby sme e, všetko vnímali e, v e, perspektíve, aby sme všetko pozitívne podporovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Jegle. Chcela som navrhnúť práve to, čo povedala pani Lochbiller, že možno spoločne s podpredsedom by sme mohli požiadať o stretnutie s ministrom vecí Biltom, v tejto veci a mohli by sme e, na toto stretnutie prizvať aj niektorých členov výboru, ktorí majú záujem, napríklad pani Jegle, pani Lochbiller. Chceme sa presvedčiť, či toto opatrenie je e, namierené v správnom čase a či sa aj uskutočnilo a či je v súlade so všeobecnou e, stratégiou politiky, ktorú chce zastávať Európska únia. Ak nemáte žiadne iné návrhy, tak sa dohodneme, že sa budeme snažiť zorganizovať toto stretnutie s ministrom Bildom. Teraz, kolegovia, teraz prejdeme k hlavnému bodu. Máme na ňo viac času, pretože sa nám nepodarilo, um, aby sem prišiel predseda Rady pre ľudské práva. Táto téma je pre nás veľmi dôležitá, je nám veľmi blízka k srdcu a síce ide o finančnú podporu demokracie ľudských práv eh, v Európskej únii. Dostali sme sa do štádia, keď Európska komisia sa zaoberá týmto nástrojom ako stredodobou správou a potom eh, sa ňou budeme zaoberať my. Ak sa nemýlim, v komisii práve prebiehajú aj eh, iné schôdze, ktoré sa zaoberajú využitím iných nástrojov. Teda máme tu z komisie pána Aristotela poradci sa a potom tu máme aj e, z oddelenia pre zárežné vzťahy z komisie pána Rolfa Týmansa. Keďže máme viac času, máme možnosť prizvať e, aj e, predstaviteľov občianských združení. Je to pani Leonor Robasan, ktorá koordinuje siete pre ľudské práva a demokraciu a pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá práve týmto nástrojom a ďal, ďalšou občianskou organizáciou, ktorá je tu zastúpená, pani Aleksandra Markajo, ktorá je organizácia, ktorá sa zaoberá spoluprácou s rozvojovými krajinami a včera napríklad som diskutovala a v tejto súvislosti aj o logickosti rozvojovej pomoci. Ona pracuje v pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá rozvojom a rozvojovou pomocou. Na úvod by sme dali slovo komisii a chcel by, chcela by som požiadať pána Boraca, aby na úvod predniesol, ako vyzerá teraz situácia s týmto nástrojom pre finančnú pomoc a čo sa podarilo už dosiahnuť a aké plány má komisia v tejto chvíli a potom by som dala slovo pánovi Rolfovi Timasovi slovo a on by mohol sa vyjadriť k tomu, aké strategické plány konkrétne má komisia na roky 2011 až 2013 vo vzťahu k tomuto nástroju a potom by sme dali slovo občianským združeniam. Nech sa páči, pán Maxis, máte slovo. You, Ďakujem, pani predsednička. Vo svojom úvodnom slove ste uviedli, že Európa musí trvať na prítomnosti, viditeľnosti ľudských práv a chcel by som podotknúť, preukázať, že komisia sa o to snaží. Od roku 2006 máme Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Je to nástupca Európskej iniciatívy pre demokraciu a ľudské práva. Ide o finančný nástroj, v rámci ktorého spoločenstvo ponúka po celom svete pomoc pri podpore demokracie a ľudských práv. Je to určené tretím štátom a tento nástroj má rozpočet asi 1,1 miliardy eur na obdobie rokov 2007 až 2013. Ak e, e, e, budeme e, pridelené na pozorovateľov e, e, pri voľbách, je ročný rozpočet predstavuje zhruba 150 miliónov. Tento nástroj pre demokraciu a ľudské práva prispieva k rozvoju a posilneniu demokracie a právneho štátu, e, respektovanie ľudských práv a základných slobod po celom svete. Financovanie v rámci tohto nástroja je komplementárne teda doplňa e, komunitárnu pomoc, ktorá sa poskytuje v rámci bilaterálnej spolupráce. Kľúčovou silnou stránkou tohto nástroja je schopnosť pôsobiť nezávislo, bez toho, aby e, vláda príjmajúcej krajiny s tým súhlasila. To e, nám umožňuje sústrediť sa na citlivé politické záležitosti, a umožňuje spolupracovať e, s organizáciami občianskej spoločnosti tej ktorej krajiny, ktoré potrebujú zachovať svoju nezávislosť od e, mocenských orgánov. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva z tohto dôvodu môže aktívne pôsobiť v krajinách, ktoré by sa dali e, popísať ako krajiny, s ktorými partnerstvo sa vyvíja komplikovanie, kde základné E, e, slobody sú vystavené rizikám a ktorých e, zemepisné problémy môžu spôsobovať určité prekážky. Tento nástroj pôsobí tak, že príjmame návrhy spolupráce alebo vytváranie partnerstiev pri budovaní demokracie a riešení problémov právneho štátu, medzinárodnej spravodlivosti, ako aj podpory eh, základných slobod, okrem iného. Doteraz dostali sme viac ako 100 eh, eh, víziev na predkladanie návrhov a to sa preložilo, to, prepačte, sa premenilo na viac ako 400 projektov po celom svete. Z toho viac ako 300 projektov to sú e, lokálne projekty občianskej spoločnosti v 70 e, rôznych štátoch. To sú projekty, ktoré e, sa priamo riade delegáciami Európskej komisie rovno v teréne. Zvyšné projekty sú medzinárodné, venujú sa problémom ľudských práv, ktoré majú strategický význam pre Európsku úniu, napríklad ľudské práva a základné slobody v krajinách a regiónoch, kde e, títo e, slobody a práva sú vystavené najväčším rizikom. Máme 27 e, pokračujúcich projektov, v 19, prepačte, 19 projektov, ktoré sa pripravujú. Boj proti trestu smrti. V tejto oblasti máme 8 projektov a 5 sa pripravuje. Múčenie, 7 projektov, ktoré sa riadia z ústredia v Bruseli a 25 ktoré riadia e, geografické delegácie a napokon v oblasti e, e, obrancov ľudských práv. Tu máme 11 väčších projektov. Je tu aj mechanizmus naliehavej podpory a je tu možnosť presunu týchto projektov a samozrejme globálna kampaň na podporu občianskej spoločnosti. Tá sa tiež pod podpore Medzinárodného e, e, trestného tribunála a je tu spolu 5 V roku 2009 a 10 e, dostali sme 10 návrhov v rámci stále fungujúcej výzvy na prekladanie návrhov. Týka sa to respektovania ľudských práv a základných slobôd v krajinách a regiónoch, kde sú vystavené najväčším rizikom a 30. oktobra je termín na predkladanie pod, e, návrhov ako e, e, apríl roku 2010 Ide o dodržovanie e, e, európskych smerníc v oblasti boja proti mučeniu. Ten termín sa končí dnes. E, budúci mesiac vyhlasíme 10 návrhov. Jeden sa týka globálnej kampani pre podporu občianskej spoločnosti zameraný na podporu Medzinárodného trestného súdu. Tam sa to končí koncom októbra. Ďalej regionálny projekt na získanie e, e, e, mastersa. To sa končí v decembri a napokon aktivity na podpore ľudských práv a ochrany obrancov ľudských práv. To je prvý semester roku 2010. Tým by sme mali ukončiť obdobie roku 2007 až 2010 a urobíme to do konca júna budúceho roku. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva e, tiež pôsobí aj prostredníctvom strategických, strategických partnerstiev s medzinárodnými organizáciami a je zameraný na podporu budovania demokracie a riešenie problémov ako právny štát, medzinárodná spravodlivosť a podpora základných slobôd. To sa e, premení eh, na 27 zocielených eh, eh, aktivít, vrátane Úradu Vysokého komisára pro ľudské práva Rady Európy a Medzinárodného trestného tribunálu. Tento nástroj podporuje vzdelanie na úrovni Masters v oblasti demokratizácie, ako aj program stipendií OSN, ako aj ďalšie vzdelávacie, e, trénovacie, školiace a iné aktivity na podporu ľudských práv a demokratizácie e, e, Centra ľudských práv a demokratizácie európskych univerzít. Máme dva operačné granty, taktiež štyri programy na úrovni Masters v oblasti ľudských práv a demokratizácie. Tie tiež dostávajú podporu na Balkáne, v Latinskej Amerike, v Južnej Afrike a v regióne Ázie a Pacifiku. Misie e, pozorovateľov na voľbách e, e, tiež sú financované z tohto nástroje. Predstavujú konkrétny prvok, pretože je to jediný integrovaný nástroj zahraničnej politiky únie. Vedúci misie sa stanovuje spomedzi poslancov Európskeho parlamentu či už z výbora DV alebo AFET a samotných pozorovateľov e, poskytujú členské štáty. Európske pozorovateľské misie sa priamo organizujú a riadia Európskou komisiu. Aktivity, ktoré sa podporujú e, týmto nástrojom, sa uskutočňujú e, globálne, regionálne alebo na úrovni jednotlivých krajín pokiaľ ide o alokáciu prostriedkov, viac prostriedkov e, je určených e, oblasti susedskej politiky únie. Tento nástroj e, poskytuje prostriedky aj pre špecifické projekty určené jednotlivým štátom s tým, aby ešte viac posilniť prístup organizácií občianskej spoločnosti príslušného regiónu a ich pocit toho, že títo programy patria práve im. Riadenie tohto nástroja na úrovni jednotlivých krajín e, sa e, uskutočnenie z Bruselu a delegáciami. 77 krajín dostali prostriedky e, v roku 2009 a tento počet ešte vzrastie na 92 v roku 2010. Pozorovateľské misie aktivity pri voľbách sa uskutočňujú v Afganistane, v Bolívii, Mozambiku e, e, na, brehu slono, na pobreží Slonoviny. E, tak sa to uskutoční aj počas posledných troch mesiacov tohto roku. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme pekne. A teraz dáme možnosť vystúpiť pánovi Rolfovi Timansovi z oddelenia pre zahraničné otázky z komisie. Nech sa páči. You, Požiadali ste ma, aby som eh, hovoril predovšetkým o nadchádzajúcich eh, nových výdavkoch počas nasledujúcich troch rokov, teda v období rokov 2010 až 2013. Ako zrejme viete, Európska komisia E, voči Európskemu parlamentu prislúbila, e, že v roku 2009 až 2010 e, urobí posúdenie všetkých nástrojov finančnej pomoci, vrátanie aj tohto. A v súčasnosti prehodnocujeme tú stratégiu, ktorú komisia prijela v auguste roku 2007. Čo sa týka EHDA, sme toho názoru, že implementačné skutočné implementačné obdobie tejto stratégie je príliš krátke na to, aby sme to výrazným spôsobom menili. Vychádzame pritom z toho, že táto stratégia bola prijatá iba v auguste roku 2007 a efektívna implementácia sa začala iba v druhej polovici roku 2008, keď boli e, predkladané návrhy, výzvy na predkladanie návrhov a okrem e, pozorovateľských misií pri voľbách e, žiaden projekt sa ešte neukončil s tým, aby sme dostali informácie o e, tom, nakoľko táto stratégia je účinná, stratégia z roku 2007. V súvislosti s prípravou revízií sme požiadali konzultanta, aby sa oboznámil so situáciou v teréne. Ako viete, sú tu viaceré aktivity v jednotlivých štátoch. Dokonca väčšina aktivít e, sa uskutočňuje e, na úrovni jednotlivých krajín. E, informácie, ktoré sme dostali od konzultantu, konzultantov, spočívajú v tom, že ešte príliš skoro to prehodnocovať konzultant navrhuje, aby sme potvrdili 5 kľúčových cieľov z roku 2007, aby sa s nimi pokračovalo aj v ďalšom období rokov, rokov 2010 až 2013. A preto komisia hodlá e, tak e, e, aj urobiť. Toto všetko znamená, že úpravy, ktoré by sme chceli odporúčiť e, v súvislosti s touto stratégiou v rámci našej revízie, budú pomerne obmedzené pokiaľ ide o podstatu veci. Čiže zachováme kľúčové ciele, e, e, uvedieme niekoľko e, dodatočných prvkov, pokiaľ ide o jednotlivé témy, Napríklad už sme urobili konzultácie s výborom, hospodárským výborom, teda ako celkom výborom regionom. Radili sme sa s konzultáciami občianskej spoločnosti v celej e, palete otázok e, demokracie a ľudských práv. Napríklad máme konkrétne odkazy e, v novej stratégie na potrebu podporiť ekonomické, sociálne a kultúrne práva popri občanským a politickým právam. Bude tam aj odkaz na význam sociálneho dialógu ako nástroja podpory mieru a predchádzania konfliktom. Bude tam aj odkaz na e, sociálnu zodpovednosť e, podnikov. Čiže budeme doplňovať e, túto stratégiu, aby sme zohľadnili aj výsledky našich konzultácií. Jediná väčšia vecná zmena ktorú e, bude mať e, nová prehodnotená stratégia, bude súvisieť e, s pomernou váhou financovania jednotlivých aktivít. To znamená, že v svetle rastúceho dopytu účastníkov občianskej spoločnosti v tretich krajinách v porovnaní s existujúcou stratégiou chceli by sme trochu rozšíriť podiel Eh, aktivít eh, eh, v jednotlivých krajinách. Trošku zmenšíme balíček na regionálne aktivity z jednoduchého dôvodu, že dopyt a kvalita projektov v tejto kapitole ešte nie sú dostatočne vysoké. V budúcnosti by sme chceli zahrnúť aj dva usmernenia Únie e, e, e, v rámci boja proti násiliu voči ženám a deťam schválených v roku 2007. A to znamená, že treba mm, roz, doplniť tento rozmer. Zrúsime rezervné prostriedky a budeme ich pridelovať konkrétnym projektom. Čiže jedno s druhým dá sa povedať, že existujúca stratégia sa zmení iba nepodstatne a preto dúfame, že e, e, získame podporu e, pre tento prístup, či už zo strany členských štátov, ale aj riadeceho výboru Vysokého komisáru, ako aj zo strany Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o konkrétne termíny, chcel by som záverom uviesť, že predpokladáme, že revidovaná stratégia bude predložená e, riadecomu výboru 14. a 15. decembra. Nie sme si istí, že to sa i hneď e, schváli, ale potom e, tento dokument sa posunie Európskemu parlamentu na posúdenie. usporiadame ďalšie kolo konzultácií s občianskou spoločnosťou e, na základe tohto dokumentu e, a na základe výsledkov našej konzultácii z júla a dúfam, že e, splníme termín, ktorý bol stanovený komisiou z hľadiska revízie celej stratégie, teda do konca marca 2010. Čiže toľko k harmonogramu. A posledná poznámka, pani predsednička ako viete, nejde iba o prehodnotenie stratégie, ale aj príslušných naredení, ktoré sú e, e, základom e, všetkých finančných operácií v oblasti teda finančnej pomoci v zahraničí. Pokiaľ ide o naredenie z 27. decembra 2006, naredenie EDHR pôjde iba o menšiu technickú úpravu, a tam e, pôjde o zohľadnenie e, požiadavek v oblasti DPH e, pri poskytovaní externej pomoci. Európska komisia nebude navrhovať žiadne podstatné vecné zmeny a myslím si, že váš výbor dostane globálny návrh komisie, ktorý sa týka aj problematiky DPH v rámci EIDHR, ale aj v rámci e, tohto nástroja podpory demokracie a rozvoja. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Timans. Takže teraz sme si vypočili aj pána Boraceho a pána Timensa, predstaviteľov komisie a chceli by som okamžite dovzať slovo mimovládnym organizáciám, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja tohto nástroja, ale aj z hľadiska používateľov, pretože vás to sa bezprostredne dotýka. Pani Rebasa tiež e, pripravila materiál a predložila to komisii a to predstavuje e, názory e, demokratizačnej siete. Nech sa páči. Thanks, Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Začnem ja a potom Leona bude hovoriť po mne. Dobré ráno, volám sa Alexandra Makro, pracujem pre Plan International, čo je jedna z najväčších organizácií pre rozvoj detí. Je to člen Concords a ja som tu vo funkcii člena Concords dnes na tomto vypočutí. Pokiaľ niektorí z vás neviete, Concord je Európska konfederácia eh, mimovládnych organizácií pre rozvoj. Má viac ako 160 tisíc eh, mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v členských štátoch Európskej únie, pracujú cez siete a národné platformy, ktoré predstavujú dohromady 100 tisíce európskych občanov. Vítame príležitosť, ktorú sme dostali od Európskeho parlamentu dnes tu vyjadriť stanovisko rozvojových mimovládiek, pokiaľ ide o rozvoj osobnosti a ľudské práva. Myslím si, že tri európske inštitúcie nám pomôžu pohnúť sa vpred. My sme v pravidelnom kontakte v Európskom, s Európskou komisiou a Europe Aid ale vieme, že aj parlament má dohľad nad týmito nástrojmi. Nie len výbor DV, ale aj výbor pre ľudské práva. Vidíme, že obidva tieto výbory sa navzájom doplňajú. Keďže výbory DV a DROA sa doplňajú, myslím si, že doplňajú aj prácu siete Concord a to, že tu máme sídlo, posilňuje prepojenie medzi občianskými spoločnosťami a politickými organizáciami. My bojujeme za rozvoj a za sociálnu inklúziu, pretože podľa nás ľudské práva a rozvoj sú dve stránky jednej mince medzi naše najväčšie úlohy v posledných rokoch e, patrí mainstreaming, podpora ľudských práv a preto si myslíme, že je podstatné zabezpečiť ciele, ktoré máme a tie nástroje sa navzájom doplňajú a podporujú priority, ktoré má Európska komisia. Nie všetci súhlasia s tým, že ten prístup zo strany ľudských práv je správny, ale chcela by som povedať niekoľko slov o samotnom nástroji Concourse. Identifikovala tri hlavné otázky, na ktoré by sme vás chceli teraz upozorniť. Jedna z nich sa týka konzultačného procesu. Uznávame, že účasť v spoločnosti občianskej spoločnosti na konzultačnom procese je konzistentnejšia než kedykoľvek predtým, hlavne na úrovni centrál tuto v Bruseli. Uvedomujeme si, že koncentračný proces sa zlepšil a zlepšil aj konzultácie občianskej spoločnosti na úrovni delegácií. My myslíme si však, že stále tieto konzultácie sú nedostatočné. Po krátkej analýze, ktorú urobil Concord v súvislosti s členmi, musím povedať, a teraz vykrotol mikrofón, ďakujem, že vyplýva teda, že tie odpovede, ktoré sme dostali od členov, ukázali, že na miestnej úrovni takmer neprebiehali nejaké konzultácie. Vzhľadom na dnešné stretnutie som sa kontaktovala e, s plánovacími kanceláriami a pokiaľ je Ugandu a Rwandu, musím povedať, že tam sme kontakty nemali. Nejaké konzultácie neprebehli, aspoň naše úrady, naše kancelárie nemajú nejaké informácie o konzultačnom procese. Prepašte, že som provokatívna, ale ako môže Európska únia zaviesť nejaké konzultačné procesy bez toho, aby sa opýtala tí, ktorí sa to najviac týka, či tie konzultácie prebiehajú alebo nie? Ten nástroj, ktorý teraz máme, je príliš malý. Rozpočet je tiež pomerne skromný. Aby takýto nástroj mohol naplniť svoje ciele, je nevyhnutné zvýšiť rozpočet. Jedným z dôsledkov tohto skromného rozpočtu, ako bolo uvedené aj v auditorskej správe, je, že nástroje sa stávajú konkurencieschopnými, konkurenčnými a návrhy dobrej kvality sa zamietajú práve preto, že nie je dostatok finančných prostriedkov. Keď sa pýtam teda členov Concord, čo si myslia o čarme, teda o tomto nástroji, tak e, pýtajú sa, či vôbec stojí za to uchádzať sa o tieto prostriedky, keďže je tak málo finančných prostriedkov k dispozícii. Ďalším dôsledkom tohto pomerne malého rozpočtu je, ako povedal pán Timens, v oznámení Európskej komisie, že niektoré výzvy sa neodštartujú budúci rok a dostanú sa na rezervný zoznam. No a pokiaľ ide o dostupné finančné prostriedky, musím povedať, že je tu vstúpajúci trend získavania finančných prostriedkov od medzinárodných darcov. Ale darcovia aj tak stále radšej dávajú peniaze vládam, než občianskej spoločnosti. Preto sa musíme pýtať, či toto je naozaj najlepší spôsob, ako sa dostať k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. No a nakoniec, pokiaľ ide o mechanizmus implementácie týchto nástrojov, myslíme si, že je tu možnosť zlepšenia postupov, ktoré sa týkajú víziev na predkladanie návrhov. Niektoré výzvy sú otvorené, iné sú obmedzené, iné majú veľmi prísne národné pravidla, iné nemajú a Konkors eh, povedal, že zo všetkých, eh, ktoré boli predložené v roku 2008, dve tretiny, eh, pardon, 50 nevyužili všetky možné alternatívy. A pokiaľ ide o finančné predpisy Európskeho spoločenstva. Musím povedať, že som bola veľmi rada, keď pán Timans povedal, že sa možno vyrieši otázka DPH v prípade budúcich výzieb. Ale musím povedať, že je tu stále nedostatok flexibility. A takto finančný regulačný proces je ťažkopádny a neúmerný zdrojom, ktoré sa poskytujú. Domnievame sa, že bremeno Európskej komisie nevedie vždy k želaným výsledkom. Na záver by som sa chcela poďakovať ešte raz výboru DROA za to, že nám tuto dali možnosť prehovoriť. Ako som predtým spomínala, rozvoj a ľudské práva sú dve stránky jednej mince. Európsky parlament musí zohrávať veľkú úlohu pri rozhodovaní o finančných prostriedkoch poskytovaných Európskou úniou pre rozvoj a podporu ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne za tieto zaujímavé pohľady. Rada by som povedala ešte z včerajška jeden zaujímavý príklad, e, pretože e, organizácia Concorde uverejnila e, dokument, ktorý sa zameriava na posledky politiky a jednotlivé oblasti politiky a ja som uviedla, že my tu v parlamente veľmi intenzívne spolupracujeme medzi výborom DV a výborom pre ľudské práva. Uviedla som, že práve sme sa stretli aj s ľuďmi, ktorí sú za nápadmi švedskej vlády angažovať sa v tejto oblasti. Potom sme na obede ešte hovorili o otázke koherencie a medzisektoriálnej spolupráce pán predseda parlamentu Buzek sám vystúpil s tým, aké dôležité je, aby sme na horizontálnej úrovni spolupracovali aj tu v parlamente. A potom tak sme sa dohodli s predsedom výboru Agri, že by sme e, začali rokovanie o bezpečnosti potravín. Na tom by sa podielal výbor pre rozvoj, výbor pre životné prostredie, ďalej výbor Agri a náš výbor. Teda to by bola skutočne veľmi široká spolupráca a my to dokazuje, že my tu v parlamente to vnímame ako niečo úplne bežné. Ďalej by som dala slovo pani Leona Debrebasa, ktorá je z mimovládnej organizácie, zo siete organizácií, ktorá sa zaoberá otázkami ľudských práv. Thank you, Mitch. Ďakujem, pani predsednička. Ako ste povedali, som Leonor Rebasa, pracujem pre Frontline, je to medzinárodná nadácia zastupujúca ochrancov ľudských práv. Je to neformálna sieť mimovládnych organizácií, ktoré bojujú za ľudské práva. Stretávajú sa túto pravidelne v Bruseli. Je to sieť, ktorá pozostáva z viac ako 40 um, mimovládnych organizácií, ktoré spolupracujú s inštitúciami Európskej únie a pracujú na rôznych uh, témach, ktoré súvisia s ľudskými právami a podporou demokracie. Je tu skupina a teda sieť, ktorá sa snaží zlepšiť prístup zo stránky ľudských práv cez financovanie z Európskej únie. Preto sa pokúsime zlepšiť všetky tieto nástroje. Pokiaľ ide o nás, naša sieť sa domnieva, že zohráva dôležitú úlohu ako sprostredkovateľ, ktorý vám poskytne informácie, ktoré dostávame od našich miestnych partnerov. My vieme, aké konzultácie prebiehajú na miestnej úrovni, ale my sme teda druhý spôsob, akým tieto informácie môžu prejsť k vám, teda do európskych inštitúcií. Chceli by sme sa poďakovať Európskemu parlamentu za túto príležitosť hovoriť vo výbore pre ľudské práva. Dúfame, že to je ďalší krok pri zlepšovaní spolupráce a interaktívneho dialogu s vami. Pokiaľ ide o všeobecné témy týkajúce sa ľudských práv, ale aj pokiaľ ide o nástroje na podporu ľudských práv. Naša prítomnosť tu je dôkazom dôležitej úlohy, ktorú podľa Európskej únie má obhajba ľudských práv, najmä pokiaľ ide o konzultácie s komisiou. Môžeme iba uvítať informáciu, že výmena informácií sa bude podporovať, takisto aj spolupráca, ale aj tak je tu vždy ešte priestor na zlepšenie. Chceli by sme požiadať alebo navrhnúť, či by nebolo dobré, aby po našej spätnej väzbe a príspevkoch, ktoré poskytneme, by sme dostali tiež spätnú väzbu od inštitúcií. My sa domnievame totiž, že je to proces, v ktorom sa každý učí, najmä pokiaľ ide o financovanie mimovládnych organizácií. My nesme odborníci na technické aspekty a niekedy máme pocit, že naše príspevky možno neboli zohľadnené pretože nie sme na správnej ceste. Takže bolo by dobre, keby sme mohli od Európskej komisie dostávať spätnú väzbu. Takže to je zhruba všetko, čo sa týka konzultácií v Európe ale ako Alexandra povedala, je tu aj dôležitý proces konzultácií na miestnej úrovni. Snažíme sa k tomu prispieť, snažíme sa vypočuť si hlasy našich miestnych partnerov a vieme, že delegácie Európskej komisie robia skvelú prácu, keď zvyšujú konzultácie s tretím sektorom, ako povedala Alexandra. My dostávame spätnú väzbu od našich partnerov. Niekedy, hlavne keď občianská spoločnosť má finančné prostriedky, je komunikácia pomerne dobrá. Ale predsa je tu ešte dôležitá časť občianskej spoločnosti, ktorá si neuvedomuje, čo môže pre nich urobiť Európska únia hlavne keď tu hovoríme o nástroji, ktorý sa snaží pomôcť tretiemu sektoru v ťažkých časoch. Tretí sektor niekedy má problémy vôbec prežiť, niekedy nemá prostriedky a nemôže sa dostať bežne ani k internetu. Vítame trendy, ktoré už vyjadrila Európska komisia. Domnievame sa, že s programami a projektami by sa mali stotožniť predovšetkým na miestnej úrovni a to je veľmi dôležité. Taktiež je dobré, že projekty sa podporujú predovšetkým na tej miestnej úrovni. Treba v teréne pracovať so zástupcami mimovládnych organizácií. Nemyslíme si, že je tu nedostatok vôle s nimi spolupracovať, ale myslíme si, že jednoducho delegácie Európskej komisie niekedy nemajú na to kapacity alebo prostriedky, aby takto fungovali. Preto si myslíme, že Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu, najmä tak ako ste spomenuli, že Európsky parlament má zadefinovať, ako tieto služby budú fungovať. Domnievame sa, že je veľmi dôležité, aby Európska únia mala schopnosť komunikovať a viesť dialog s občianskou spoločnosťou. Um, on a more general... Všeobecnejšie, pokiaľ ide o zámer a používanie nástroja pre uplatňovanie ľudských práv, musím povedať, že je nezvyčajné, že máme takýto nástroj. Je to nástroj, ktorý sa snaží pomôcť občianskej spoločnosti a ktorý sa snaží e, podporiť aj zaangažovanosť vlád. Táto mimoriadná schopnosť fungovať bez 100% súhlasu národných vlád je mimoriadne dôležitá. Pretože takto sa môžeme naozaj zamerať na tie skutočné potreby. Preto môžeme iba požiadať o posilnenie rozpočtu pre tento nástroj. To by malo umožniť tomuto nástroju reagovať na skutočné potreby občianskej spoločnosti. Aby sme nemali také problémy, ktoré sme spomínali predtým. Teda, že komisia nebude schopná naplniť tie potreby, ktoré sa dajú predvídať z dôvodu obmedzeného rozpočtu. Sú dobré projekty, ktoré nedostanú finančné prostriedky. Sú výzvy na predkladanie návrhov, ktoré sa rušia. Jednoducho, pretože nemáme na ne dosť peňazí. Na záver by som chcela povedať, že aby takýto neodmysliteľný nástroj mohol plniť svoje ciele, je dôležité dostatočne navýšiť rozpočet. A treba zaistiť posilnenie komplementarity s geografickými nástrojmi a programami, tak aby ľudské práva získali tú pozornosť, ktorú si naozaj zasluhujú. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za vaše vystúpenia a aj vy ste spomínali konzultácie miestnych partnerov a na druhej strane to, že takýto významný nástroj musí mať eh, dostatočnú finančnú podporu a že všetky naše eh, činy musia byť v súlade s ďalším konaním Európskej únie v oblasti zahraničnej politiky. Teraz by som chcela eh, vyzvať kolegov z nášho výboru, aby sa vyjadrili. Dúfam, že potom zastupcovia komisie potom budú mať možnosť povedať. Na zozname mám Teraz pani Gopeš, pán Hamid, pani Andrikieny, pani De Kaiser a nechcem, či pani Lohbiller chce tiež vystúpiť, pretože ona sa teraz stala spravodajkyňou v mene strany zelených. Ďalší spravodajca je zo skupiny EPP, ale ešte nebol vymenovaný, ak sa nemýlim. Pani Gomeš, prvá rečnička, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Hoci uznávam to, čo povedal pán Timens, že je tu ešte stále trošku času na implementáciu tohto nástroja, napriek tomu tu už vidíme určité jeho nedostatky. Myslím si, že je správne pokúsiť sa napraviť tieto nedostatky uprostred cesty, kde sa momentálne nachádzame. Pani predsednička, som naozaj veľmi rada, že ste tu pozvali mimovládne organizácie, pretože sú podstatné pre túto našu prácu. Cením si ich veľmi vážny príspevok. Z vlastnej skúsenosti z oblasti ľudských práv, ale aj zo spolupráce s Výborom pre rozvoj by som chcela povedať, že súhlasím s tým, čo povedali. Súhlasím s tým, že konzultačný proces na miestnej úrovni, teda na úrovni delegácií, je veľmi slabý. To sa netýka iba EIDH ECR, ale to platí aj pre ECI. To je rozvojový nástroj pre spoluprácu, ktorý máme. Je to teda otázka, ktorú by sme mali doriešiť. Je to oblasť, ktorej komisia môže prispieť k tomu, aby sa všetko zlepšilo pretože môže povedať miestnej úrovni a mimovládnym organizáciám, aby viedli riadne konzultácie pri vypracovaní takýchto plánov a implementácii nástroja. Prešla som si dokument, ktorý považujem za veľmi užitočný a ktorý nám rozdali. Chcela by som zdôrazniť, že v tomto dokumente sa navrhuje aj zapojenie Medzinárodného trestného súdu medzi priority, s tým súhlasím. A ďalšia vec, o ktorej by som chcela hovoriť, je, že si uvedomujeme, že skutočne dostupné prostriedky sú veľmi obmedzené. Skutočný rozpočet je príliš malý, pretože ako vidíme, ten najväčší podiel ide na misie Máme pracovnú skupinu v parlamente, ktorá môže sledovať tieto misie venované výsledkom volie v jednotlivých krajinách. A jednoducho môžeme si aj povedať, aké je tam zdôvodnenie za týmto rozhodnutím. A to by nám pomohlo lepšie pochopiť, ako sa minejú tieto finančné prostriedky. To je zhruba jediný bod, v ktorom nesúhlasíme s týmto dokumentom kde sa navrhuje nielen zmena rozpočtu, ale aj zaradenie misií pre pozorovanie volieb do geografického programu. Nesúhlasím s tým. Podľa mňa je absolútne nevyhnutné, aby to zostalo v relaxe pod ľudskými právami, pretože inak stratíte to zameranie na ľudské práva, pokiaľ ide o pozorovanie volieb. Inak to nebude mať nejaký význam, bude to opäť len nejaký nástroj na uspokojenie nejakých vlád. Nebudeme sa potom snažiť o skutočný prechod demokracii. A tie vlády tiež sa nebudú snažiť o prechod demokracii a nebudú sa snažiť urobiť všetko pre svojich občanov. Musíme sa teda postarať o to, aby tie finančné prostriedky, ktoré sa minia v Európskej únii, boli riadne minuté a musíme sa postarať o to, aby sa o mnoho viac peňazí dávalo na takéto programy. Mali by sme napríklad sa venovať e, inklúzii zraniteľných skupín obyvateľstva, budovaniu mieru, podpore občianskej spoločnosti a podpore boja proti násiliu a diskriminácii žien a dievčat. Tam potrebujeme podporné aktivity na zrušenie trestov smrti, na zrušenie násilia voči ženám a deťom. A v zásade to je všetko, čo chcem povedať. Chcela by som povedať že naozaj súhlasím s ich obavou. V tom, že sme videli tendenciu v tejto komisii posielať peniaze na programy na priamu podporu rozpočtu vlád. To znamená, že tieto programy sú pod priamou kontrolou daných vlád. Preto je tento nástroj taký dôležitý. Tento program uh, by naozaj sa mal venovať takým e, programom a tieto prostriedky takým programom, ktoré nebude kontrolovať nejaká vláda. Ďakujeme pekne, pani Gomeš. Môžem povedať, že dnes som e, ráno sa, zúčastnila konferencie, na ktorej sa zaoberali aktéry e, právami žien a utlačením žien a, a tiež sa tam hovorilo o rozpočtových nedostatkoch. Hovorilo sa o tom, že keď dáme rozpočtovú podporu vo zvyšnej miere, je dôležité, aby krajiny potom sa sústraďovali skutočne na zlepšenie pozície žien, keď majú na to rozpočtové prostriedky a to sa nedeje. A to veľmi zaujímavo odznelo aj v tomto rozhovore. Teraz by som dala slovo pani Andrikiene a potom pán Howitt a pani De Kaiser a pani Lochbiller. Ďakujem, pani predsednička. Dve otázky na komisiu. Pokiaľ vieme, cieľ 1, ktorý sa spomína e, v našich materiáloch, týka sa krajín, ktoré e, e, majú systematicky závažné porušenie ľudských práv a sú tam uvedené títo slobody, okrem iného sloboda náboženského význania. Tento týždeň nielen ja, ale aj ostatní kolegovia mali sme eh, eh, stretnutie s delegáciou eh, zo Spojených štátov. Hovorili sme o slobode náboženského vyznania a chcem sa opýtať, či Európska komisia hodla poskytovať podporu z EIDHR na práve títo konkrétne účely. Či rátate s nejakými prídelmi na zabezpečenie slobody vierovýznania a aký ste mali e, predchádzajúci postup od roku 2007 pri poskytovaní finančnej podpory obdobným projektom a aké máte plány do budúcnosti. A druhá otázka, tá je kratšia a týka sa stratégie komisie pri podpore aktivít, ktoré spadajú pod usmernenia únie, najmä v oblasti dialogu e, e, a konzultácií o ľudských právach s krajinami ako je Čína, Rusko, Irán, či e, títo dialógy splňajú svoje cieľe, alebo naše očakávania, alebo nie. Či e, e obnovené stratégia na roky 2011-2013 ráta aj s týmito záležitostiami. Ďakujeme pani podpredsednička Kiene, teraz pani de Kaiser. Euh, Ďakujem, pani predsednička. Je pravda, že sme e, veľa bojovali, aby sme dostali tento nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Nebolo to jednoduché. A dostal veľmi skromný rozpočet tento nástroj. E, vôbec nie sme s tým spokojní a chápem frustráciu e, na strane mimovládnych organizácií. Chcem sa opýtať na hodnotenie pána Dimensa. Komisia uvádza, že ide o nový nástroj, že tento nástroj je stále vo vývoji. A to znamená, že zatiaľ nie je možné e, e, e, urobiť nejaké závery. Chcem sa však opýtať komisie, či si zobrala nejaké ponúčenie zo správy výboru pre zahraničné záležitosti, či už z minulého roku, alebo z predchádzajúceho e, parlamentu, správu pana Salafranku a moju správu, kde sme hodnotili túto časť, e, činnosť e, pozorovateľských misí počas volieb. Zdôraznili sme význam týchto misí a problémy, s ktorými sme sa stretovali pri zabezpečení finančných prostriedkov. Taktiež sme poukázali aj na určité nedostatky tohto procesu najmä pokiaľ ide o následné opatrenia po voľbách. Hovorili sme o tom, že to treba riešiť. Chcem sa opýtať, či komisia e, nejakým spôsobom reagovala na túto správu a či hodla niečo urobiť. E, v tejto súvislosti nielen, že e, sme mm, vynaložili veľké úsilie pri jej príprave, ale výbor AFET zaplatil konzultanta za to, aby poskytol svoje vstupy a bolo by veľká škoda, keby sa z toho nezobrala žiadne ponaučenie. Ďakujeme pekne, pani De Kaiser. Teraz eh, pán Howitt. Ďakujem pekne. Trochu ma e, znechutila zmena programu, ale to, že máme viac času na túto diskusiu, je veľmi dobré a je dobré Eh, osloviť eh, kolegov z komisii ešte predtým, ako predložia definitívny materiál, pretože naša diskusia ovplyvní aj vaše úvahy, eh, poskytne nové príležitosti. Súhlasím s tým, čo povedal Rolf Tiemens. Naozaj je to niečo, čo neznesie nejaké radikálne, úplné E, zmeny, ale trochu ma prekvapila otázka e, sociálnej zodpovednosti biznisu. Lebo ja som pripravoval prvé pozmenujúce návrhy a preto e, by som bol veľmi zvedavý. Možno, že neodpoviete mi na tomto zasadnutí, či sa na to nejakým spôsobom reagovalo, lebo je to už časti súčasťou nariadení ale chcel by som najmä povedať pre našich poslucháčov, pre mimovládne organizácie, je to dôležité aj pre e, komisiu, pre e, e, europoslancov. Keď hovoríme o tom, čo všetko sa nakladá v EIDHR, čo my platíme za DPH, to je všetko veľmi dôležité, lebo to ovplyvňuje aj účinnosť našich projektov a mali by sme sa snažiť o odstranenie prekážok. Ale napokon EIDHR je to niečo o inom. E, to je nástroj na, na podporu ľudských práv po celom svete. A preto nezabudajme v tejto dôležitej e, diskusii e, na, kvôli interným menším problémom, nezabudajme na hlavný cieľ. Chcel by som položiť niekoľko otázok, i keď neočakávam, že dnes sa nám dostanú úplné odpovede, ale Chcel by som sa vrátiť niektorým komplikáciám. Keď sme odsúhlasovali nariadenie, bolo by e, veľmi dôležité, aby vaši hodnotitelia e, sa vrátili k tomu a rozanalizovali všetko, čo sa stalo. E, bolo by dobre to urobiť spoločne s mimovládnymi organizáciami. Je to e, jednak otázka preberanie rizik. Niekedy nás obvinujú, že konáme príliš bezpečne, pretože e, ťažko sa e, zhodnocuje vynaloženie e, prostriedkov v riskantných situáciách. Ale zrejme je tu aj otázka toho, ako môžeme spolupracovať e, s opozičnými politickými stranami, lebo nemali by sme zasahovať e, do politiky, ale častokrát existujú e, nedefinované oblasti medzi ochrancami ľudských práv a opozičnými stranami a treba by bolo preskúmať, či sme boli pripravení zobrať na seba dostatočné riziko v tejto súvislosti. Po druhé, Samozrejme otázka eh, mainstreamingu, eh, o tom už hovorili eh, kolegovia. Chceli sme, nechceli sme osobitný nástroj, ale zároveň nechceli, aby sme, nechceli by sme, aby to negatívne ovplyvnilo v rámci geografických programov. Chceme, aby tu došlo k interakciám a bolo by veľmi zaujímavé zistiť, čo si o tom myslí váš konzultant, hodnotiteľ som presvedčený, že sme urobili správnu vec, ale či sa to v praxi e, vykrystalizovalo tak, ako sme dúfali. Takisto aj k poznámkam kolegu ohľadom e, pozorovateľských misií pri voľbách. v žiadnom prípade nechceme e, zmenšovať dôraz na túto aktivitu, ale pri EIDHR sme si uvedomili, že je to veľmi nákladná záležitosť. Na to ide strašne veľa e, prostriedkov. Je to nákladné, pretože to robíme dobre, musíme byť úprimní. Napokon mohli by sme vynaložiť aj viac prostriedkov na účely e, pozorovateľských misií, ale to by bolo opravnené, ale treba urobiť e, určitú rovnovahu. Treba to robiť dobre, ale zároveň nie na okor podpory ľudských práv. Je to veľmi zložitá problematika a to nie len e, e, problematika, že chceme viac prostriedkov. Vždy chceme viac prostriedkov, ale chceme e, e, chrániť aj jeden, aj druhý smer našej iniciatívy. A napokon, do akej miery musíme postupovať pres, preskriptívne e, z hľadiska toho, čo chceme dosiahnuť v oblasti ľudských práv. E, pretože e, niektoré veci je možné ponechať na, napríklad mimo vládnej organizácii. Tam, kde e, vypukne kríza, tam, kde vzniká potreba, musíme vedieť reagovať na to. To je veľmi dôležitá vec. Samozrejme, nie sme dokonali, nechceme kritizovať komisiu, ale to sú naozaj kľúčové otázky a bolo by dobre ich aspoň predostrieť dnes ráno a potom rozoberať v rámci nášho dialogu v súvislosti so stratégiou. Kiitos, herra Howitt. Ďakujem pekne, pán Howitt. Teraz pani Lochbiller, pán Görenc, pani len chcem vás požiadať, aby ste boli relatívne struční, pretože ešte potrebujeme si vypočuť odpoveď aj od zastupcov komisie, aj od zástupcov eh, mimovládnych organizácií. Pani Lochbiller. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že ja ako nová poslankyňa tohto parlamentu Eh, môžem považovať za veľmi zaujímavé a urobilo na mňa veľký dojem, ako sa využívajú rozpočtové prostriedky. Je to nepochybne veľmi dobré, ale počúvame, že mnoho dobrých projektov bolo aj zametnutých, eh, pretože nedostatok financií teda je potrebné navýšiť rozpočet eh, a možno by sme mali prehodnotiť aj to, ktoré projekty by sme mali financovať z tohto nástroja alebo z nejakých iných finančných nástrojov, ako napríklad eh, nástroj, ktorý je zameraný na predstupovú pomoc. Myslím si, že to by mohol byť eh, spôsob, ako navýšiť peniaze pre tieto projekty na podporu demokracie a ľudských práv. Ako sme si uvedomili, keď to bola vysoká komisárka pre ľudské práva u nás a aj ona uviedla, že je veľmi vďačná za financovanie, ktoré jej poskytujeme z tohto nástroja, ale veľmi jasne uvádza, že jej suma bola tiež navysená a je potrebné, aby sme financovali vo zvyšnej miere aj nástroj OSN. Tak ako uviedli zastupkynie mimovládnych organizácií, zdá sa, že je potreba posilniť delegácie Európskeho spoločenstva v jednotlivých krajinách a ich spoločnosti spolupracovať s občianskými spoločnosťami a organizáciami v týchto krajinách, pretože takto by bola ich práca transparentnejšia. Nemyslím si, že to je nový problém, už e, sme o tom hovorili aj v minulosti, ale zdá sa, že tento proces ešte nie je dostatočný, ešte sa musíme v tomto smere snažiť. Okrem toho chceme sa pripojiť aj k tomu, čo povedal pán Timans z Európskej komisie. Je dobre zapojiť aj hospodárske, sociálne a kultúrne práva do tejto iniciatívy, pretože má význam angažovať sa v odboroch, bojovať proti nutenej práce, ale je to dôležitý signál aj v tom zmysle, že to vnímame ako súčasť konceptu ľudských práv. Nevnímame to ako niečo podradené. Už došlo k aj prijatiu rozhodnutí v minulosti, ktoré dokázali, že neboli dobrými. Napríklad rozhodnutie o tom, že nie je potrebné navyšovať terapeutické centrá pre obeti, muč, obete mučenia. E, dozvedeli sme sa, že 50 centier v Európe by sa malo zavrieť a výsledkom tohto rozhodnutia bolo, že nemajú dostatok financií. Ja môžem hovoriť iba o Nemecku. Neprišli o financovanie z Európskej únie a Nemecko to vníma tak, že financovanie iba pre tri centrá je dostatočné. A to vôbec nie je pravda. Myslím si, že v diskusii by sme sa mali venovať aj jednotlivým rozhodnutiam, ktoré nepodporili otázku ľudských práv, ale práve naopak. No a ešte posledná vec. Dočítala som sa, že sa vynakladá mnoho energie na zviditeľnenie a na zlepšenie komunikácie o tomto nástroji. Myslím si, že je to pozitívne vo všeobecnosti, ale prebieha aj vyhodnocovanie, či je to dostatočné, ak je nejaký zoznam prierezových otázok, ktoré sa týkajú vyhlásenia ľudských právach, či sú tieto prostriedky dobre využité a či sa prostriedky na podporu informovanosti o tomto nástroji využívajú tiež efektívne a rozumne. Ďakujeme pekne, pani Lohbiler, za vaše otázky. Pán Goras. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja chcem podporiť to, čo tu odznelo o nedostatkoch v rozpočte. To je nepriateľné. Myslím si, že je potrebné to napraviť vzhľadom na to, že tie sumy sú relatívne nízke. Sú tu aj ďalšie nedostatky, ktoré by som rád spomenul a súvisia s príjmaním rozhodnutí Napríklad eh, v oblasti podpory ľudských práv. Mimo Európskej únie je mnoho prekážok, ktoré sú spojené so skutočnou politikou dochádza k porušovaniu práv, ktoré neboli kodifikované. Zdá sa, že od kodifikácie týchto práv vo Francúzsku uplynulo už 150 rokov nemusí trvať až 150 rokov, aby sme sa dostali k tomuto štádiu. Ja by som navrhol, aby sme sa dohodli na niektorých základných postupoch, napríklad čo sa týka či právo na potraviny je ľudským právom. To je špecifická otázka. Nejde tu o to, či toto právo nejakým spôsobom bude podradené geostrategickým otázkam. Neviem, či na komisii sú nejaké prekážky v tomto smere. Ďalej, rodenie detí s patričnou zdravotníckou pomocou, či je tiež ľudským právom. Hovoríte, že je mnoho problémov v tomto smere. Ďalej je dojčenie základným ľudským právom a či je očkovanie základným ľudským právom, či aj toto by malo byť e, pokryté v tých rozvojových krajinách a čo urobíme s 5 miliardami, ktoré sú zvyšné, čo urobíme s nevyužitými očkovacími látkami, v niektorých bohatých krajinách e, je totiž e, takýto prebytok. Musíme to prehodnotiť, musíme sa zamyslieť nad tým, ako by sme mohli do toho zapojiť e, aj ľudí z vášho oddelenia, aj z Európskeho parlamentu, aj ľudí z Concordu a dohodnúť sa o pokroku v tomto smere. Toto musíme vnímať ako prierezovú oblasť politiky. Musíme pomenovať, e, aké prekážky sú v medzinárodných rokovaniach, e, najmä na pôde VTO. Vieme, že tieto otázky, keď sa prejednávajú Čína alebo niektorí iní partnery, e, bránia pokroku v týchto oblastiach. Teda musíme sa snažiť to nejako vyriešiť. Čo najinteligentnejšie musíme možno zriadiť prieskumníckú skupinu, ktorá sa bude zaoberať možno bude musieť pôsobiť na neformálnej úrovni a takto by sa nám mohlo podariť e, posunúť sa vpred na tú úroveň, kde by sme mohli kodifikovať hospodárske a sociálne práva v prvom rade a potom sa musíme zamyslieť aj nad tým, aká bola náročná stratégia, dosiahnuť nejaký pokrok. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Joren, za veľmi zaujímavé pohľady. Teraz pani Ojuland. Musím však povedať, že máme dosť e, obmedzený čas a je mi veľmi ľúto, že vy ste na minulej schôdzi museli sa trochu obmedziť vo svojom prejave časových dôvodov. Máme totiž ešte na programe aj ďalší bod. Máme tu hostia z Nigérie, nezabúdajme na to. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm, to, k čomu ja sa chcem vyjadriť, je mnoho časovo náročnejšie ako ten čas, ktorý mám k dispozícii, ale rada by som povedala, že súhlasím s tým, čo tu odznelo a vnímam to ako dôležitú prioritu, ale prepáčte, nevnímajte to zle, ale čiastočne sa mi zdá, že je to predsa len trochu zastaralé. Musíme sa pozerať viac do budúcnosti. Mali by sme sa pozrieť na to, ako by sme mohli skutočne investovať do týchto nedostatočne rozvinutých krajín, aby sme zmenili ich spoločnosť, aby sa ich spoločnosť stala demokratickou, aby sa stala spoločnosťou, ktorá uznáva ľudské práva. Keď hovoríme o rozpočte, o projektoch, do ktorých investujeme, myslím si, že musíme investovať viac do projektov zameraných na informačnú spoločnosť, na informačné komunikačné technológie, napríklad už na školách. Ak skutočne chceme dosiahnuť zmenu v týchto krajinách, musíme umožniť novým generáciám, aby držali krok s digitálnym a technologickým vývojom a to je súčasť nepochybne problematiky ľudských práv. Budú mať lepšie informácie a prístup k informáciám je tiež základným ľudským právom. Žijeme v 21. storočí, teda nepochybne informácie a informačné technológie sú dôležité a keď sa nám podarí investovať do týchto krajín, do týchto oblastí, tak budeme istotne investovať do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne za vaše pohľady. Pani Jolan, teraz by som dala slovo zastupcom komisie, aby odpovedali na to, čo tu odznelo pán Muračiš. Eh, pani predsednička, budem sa snažiť hovoriť stručne, pretože mnohé tu už eh, odznelo, budem sa snažiť to nejak zosumarizovať. Začala by som na úvod témou, ktorá tu zaznela aj z úst zástupcov Concordu, aj eh, ju spomenula pani Gomeš. A týka sa priamej rozpočtovej pomoci. a tiež obmedzení, ktoré sa vzťahujú na priamu rozpočtovú pomoc a potom financie, ktoré sú poskytnuté mimo mladým organizáciám. Priama rozpočtová pomoc na celom svete pre všetky operácie v rozvoju spolupráci nebola navýšená o viac ako 20 až 22 a táto tendencia sa nezlepšuje z hľadiska konkrétnych čísiel a ich interpretácie môžem povedať, že v roku 2009 na volebné pozorovacie misie sa minulo 23 miliónov a ani o euro viac. Z celkovej sumy 140 miliónov. Teda je to iba časť tej pomoci, ktorú vyšľňujeme na voľby Snažíme sa zo všetkých síl šetriť tak, aby sme mohli pomáhať aj ľuďom, ktorí sa angažujú v oblasti podporu ľudských práv. Ďalej, konzultácie sú iba možné v obmedzenej miere, to tu odznelo ďalej. Sa tu spomenuli aj návrhy na nové spôsoby komunikácie konzultácie, to je veľmi trefné. Pred rokom 2003-2004 sa postupovalo skôr decentralizovanie. Neboli sme veľmi schopní venovať sa týmto otázkam a to najmä vo vzťahu s miestnymi občanskými spoločnosťami, ale odkedy sme to začali vnímať decentralizovanie, naše delegácie sú viac za, zavalené prácou. A už e, sme dosiahli aj pokrok. Isté, že ešte to nie je dokonalé, ale predsa len zaznamenali sme pokrok. V oblasti konzultácií s kúpa FDL na pôde Concordusa sa pozrela na to, ako decentralizácia postupovala a uviedli zastupcovia tejto skupiny, že konzultácie sa výrazne zlepšili za posledných niekoľko rokov a to sme očakávali vzhľadom na tú decentralizáciu, ku ktorej došlo dvor auditorov, ktorý nie je žiadnym svetkom, sa k tomu tiež vyjadrila a ďalej rada, komisia a rada pre rozvojovú pomoc e, sa tiež venovali úrovne konzultácií. Rád by som uvedol, že je potrebné urobiť predovšetkým vyhodnotenie toho, ako vnímajú štruktúry delegácií svoje konanie. Často je to dosť e, rôznorodé. Delegácie by sa mali snažiť plniť naše príkazy a ďalej 60 delegácií uskutočnilo previerky, ktoré sa týkajú konzultácií. Teda 60 delegácií uskutočnilo stretnutia, konferencie a tieto previerky. Nikdy sa nám nepodarilo prilákať nejakú veľkú televíznu stanicu, ktorá by vylúčne informovala o našej práci. Niekedy O našej práci informuje stanica Euronews a teda v tomto smere ešte je pred nami veľa práce na národnej úrovni. Pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia o našej činnosti, celkom iste e, pani Anna Gomeš bude budúci týždeň v Štokholme. Snažili sme sa počas rozhových dní v Štokholme poňať otázku ľudských práv ako jednu z priorít. Pripomenieme si 15 rokov uskutočňovania volebných pozorovateľských misií. E, základným cieľom Európskych rozvojových dní počas švedského predsedníctva bude poukázať e, aj na rehabilitačné centra. Je nám ľúto, že rada neprijala rozhodnutie o postupnom e, pozastavovaní fungovania týchto centier od budúceho roka. Avšak v ďalšej sérii návrhov existujúce rehabilitačné centrá budú mať právo čerpať podporu. Predsednička prerušuje rečníka. Mohli by ste prosím uzavrieť? Už som skončil. Pán Týmans, ako obaja viete, máme pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá týmto nástrojom. To znamená, že poslanci môžu aj po tejto diskusii sa venovať podrobnostiam. Nemusíme tu zachádzať do podrobností a teraz. Nech sa páči, pán Týmans. I found the the debate and questions posed by the Honorable... Považujem um, otázky ctených poslancov za veľmi zaujímavé a trefné a mnohé z nich e, e, naozaj by si zaslúžili, aby sme o tom diskutovali podrobnejšie. Ale ako e, e, je známe sekretariatu vášho výboru, e, už som niekoľko raz žiadal o stretnutie, o neformálne konzultácie s parlamentom ohľadom revízie našej stratégie, lebo aj my sme pod časovým tlakom. Už som hovoril o tom, že musíme pripraviť nový materiál o novej stratégii. Takže nebudem sa snažiť reagovať e, na otázky všetkých e, europoslancov, len nadviažem na tri veci. My ako prvý povieme, že v prípade, že budeme mať väčší rozpočet pre ľudské e, práva, využijeme ho, ale nie je to pod mojou kontrolou. Pokiaľ ide konsultácie na lokálnej úrovni, spolu s našimi kolegami budeme sa snažiť nabadať naše delegácie, aby boli ústretovejší žije e, v tejto veci, ale nezabudajme, že naše delegácie stoje pred e, veľkými e, zmenami. Ak Lisabonská zmluva nadobudne účinnosť, bude si to vyvažovať veľmi opatrné vyvaženie, znovu vyvaženie našich priorít. Pani Gomez ICC je v súčasnosti našim e, kľúčovým cieľom. Je to cieľ číslo 4 našej stratégie, taktiež e, násilie voči ženám a devčatám už je súčasťou súčasnej stratégie a chceme to posilniť tým, že zapracujeme nové usmernenie, ktoré bolo schválené. Pokiaľ ide o slobodu e, vierovýznania, je to už jedným z cieľov súčasnej stratégie a sa e, zachová ako jeden z cieľov a samozrejme e, sa tomu venujeme nielen prostredníctvom EIDHR, ale v rámci bilaterálnych dialogov s viacerými štátmi. Pokiaľ ide o usmernenia únie v otázke konzultácií a dialogu e, počas, pre, prepačte, prostredníctvom nástroje financujeme iba semináre a e, ostatné veci e, e, e, financuje predsedníctvo komisie. Pokiaľ ide o otázku, potom e, Madame de Kaiser, e, pokiaľ ide o vašu správu a správu pána Franka, musím sa priznať, že som zabudol spomenúť, že v rámci cieľa číslo 5 a cieľa číslo 2 tejto revízie urobíme konkrétny odkaz na potrebné následné opatrenia, vrátanie zaangažovania občianskej spoločnosti s tým, aby sme splnili e, odporúčania pozorovateľských misií. Konkrétne sa s tým rátal, spravodlím sa, že som E, sa tomu nevenoval e, spontánne. Taktiež sa venujeme aj ostatným odporúčaniam e, obsiahnutým v uznesení parlamentu k vašej správe. Pán Howard spomenul niekoľko veľmi dôležitých problémov. Zrejme nebudeme teraz o tom diskutovať, najmä pretože nie je v súčasnosti prítomný, takže patám Madame Nopile zvýšenie rozpočtu pokiaľ ide o podporu e, úradu Vysokého komisára. To je e, e, zapracované do nariadenia o EIDHR. To je jediná medzinárodná organizácia, ktorá dostáva finančné prostriedky a to sústavne prostriedky, ktoré nie sú ináč celené viazané Európskej komisie. A skutočný objem prostriedkov ročne predstavuje asi 4 miliónov eur Takže e, určite e, sme to, e, dali sme si na tom záležite, aby sa to dostala do nariadenia. Pokiaľ ide o odporúčanie pána Gerenca, nemôžem sa v súčasnosti zaviazať, že vytvoríme takú cellule exploratoire, mm, takú skúmajúcu jednotku, ale treba to riešiť zrejme medzi výborom DV a ďalšími podvýbormi. Treba o tom diskutovať a samozrejme komisia sa nebude e, otočať chrbtom takéto diskusii. Pani predsednička, e, e, zriadme túto pracovnú skupinu čím skôr a budeme sa tomu venovať dopodrobná. Ďakujem pekne. Pán Týmans, našim cieľom je zorganizovať čo najskôr schôdzu pracovnej skupiny, pretože je to dôležité aj pre komisiu, aj pre náš podvýbor pre ľudské práva. Budeme sa o to snažiť. Teraz by som rada povedala, že vo všeobecnosti poslanci môžu klásť otázky sekretariátu, keď sa zúčastňujú delegácií a môžu sa zaujímať o možnosti čerpať prostriedky z tohto nástroja. Napríklad, keď sa zúčastníte delegácie v Turek- Turecku a máte pocit, že by sme mohli e, využiť nejaké prostriedky z tohto nástroja, tak je tu tá možnosť. E, na ďalšej schôdzi už budeme dokonca prejednávať jeden konkrétny návrh využitia prostriedkov z tohto nástroja pre konkrétne Turecko. V útorok sa uskutoční podujatie, ktoré sa bude venovať otázkam demokracie. A ešte zlá správa. Zdá sa, že Výbor pre hospodárskú kontrolu nepodporil návrh výboru AFET o rozpočtovom navýšení pre rok 2010 pre túto oblasť, ale uvidíme, čo sa s tým podarí ešte urobiť. Ďakujeme pekne za tento bod a môžeme prejsť k bodu 6. Rada by som privítala zástupcov organizácie Parliamentarians for Global Action, pani senátorku Bašejeva Gešan, ktorá je medzi nami preto, že v parlamente sa teraz organizuje konzultačné podujatie o výsledkoch eh, predsedu Medzinárodného súdneho dvora a to i hneď po našej schôdzi. Vítame vás, pani senátorka Eva Henšan. Vieme, že pán Rody je z našich radov najaktívnejší v tomto smere v tejto organizácie Parliamentarians for Global Action a preto by som sa chcela opýtať, či pán Prody by chcel privítať pani senatorku osobne na našom podvýbore. Nech sa páči, pán Prody. Grazie, signora Presidente. Eh, molto brevemente. Ďakujem, pani predsednička, takže veľmi stručne keďže e, tá ostatná iniciatíva sa rozbehne čoskoro v rámci 5G2 e, ohľadom Medzinárodného trestného súdu, kde sudca, ktorý predseda súdu bude tiež prítomný, jeho e, meno je Sung. Mm, chcel by som E, pozvať kolegov, aby v 5, na 5G2 sa zúčastnili tohto stretnutia. Chcel by som vám tiež e, e, oznámiť, že je tu iniciatíva parlamentáre pre globálnu aktivitu. Ide o jedno zo združení poslancov, ktoré pôsobí veľmi aktívne vrátanie aj aktivít v tomto parlamente. bolo e, e, veľmi dôležité a malo to strategický význam všetko, čo e, robilo toto združenie. Ide o posilnenie úlohy Medzinárodného trestného súdu a rímskej zmluvy, ktorá sa tu tiež prejavuje. To je stredovodom pozornosti tejto skupiny pôsobí taktiež aj v súvislosti s Japonskom. Treba ešte získať pre túto aktivitu Spojené štáty, pretože existujú určité objektívne ťažkosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme, pán Prody. Aj ja som členkou tejto organizácie, teda som veľmi rada, že tu môžem privítať eh, pána senátora Bžial. Musím povedať, eh, že už eh, sme vyčerpali skoro všetok náš čas. Dúfam, že bolo zaujímavé pre nás účastníca tejto schôdze. Máte 3 minúty čas, nech sa páči. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Povedať, dovolte, aby som povedal, že pre mňa je veľkou cťou, že môžem tu byť nielen ako predseda eh, tohto združenia, ale aj ako e, poslanec e, e, parlamentu v Nigerii. Bol som predsedom tohto združenia počas dvoch rokov. Ide o sieť aktívne poslovecích poslancov. Máme asi 100 tisíc členov zo 130 parlamentov po celom svete. A napriek tomu, že máme niekoľko programov, napríklad trvalo udržateľný rozvoj, mier a demokracia, medzinárodné právo a ľudské práva. Toto je naša, e, e dôležitejšie, náš najdôležitejší program, kde e, veľmi sústavne pôsobíme smerom e, k zabezpečeniu toho, aby všetky krajiny sveta pristúpili k rímskej zmluvy zo 100 desiatich štátov, ktorí pristúpili. Naša organizácia Eh, aktívne pôsobila v 65 eh, štátoch. Eh, nabadali ich sme k tomu, aby podpísali túto zmluvu. Veľmi sme sa snažili a v najnovšom období sme získali krajiny ako je Čile, Česká republika, to bolo v roku 2009, Kukové ostrovy Surinam a Madagaskara v roku 2008. Ako obyvateľ eh, Nigérie by som chcel povedať, že otázka ľudských práv a demokracie je aj pre nás veľmi dôležitá. Osobitne eh, veľmi aktívne pôsobíme eh, v subregióne Západnej Afriky, kde sa snažíme zaistiť mier a stabilitu. Ako viete, sme zohrali významnú úlohu pri riešení konfliktu, ktorému došlo v Sierra Leone a Liberii a to vyústilo do e, vzdania sa bývalého pre, prezidenta Liberie a ten sa dostal pred e, Medzinárodný súd. Veľmi si vážime e, účasť a partnerstvo s krajinami Európskej únie a jednotlivými agentúrami a veľmi sa tešíme na možnosť pokračovať v tomto partnerstve. Dovolte, aby som uviedol, ako zrejme viete, pred niekoľkými týždňami došlo k nepokojom v Gineji. Nigeria sa snažila e, o obnovu normálneho stavu, o normalizáciu, ale e, naposledy sme e, dostali informácie, že Medzerovný trestný súd začal vyšetrovanie udalosti v Gineji. Ak to nepoznáte, na štadóni sa tam zvolalo zhromaždenie a mnohých účastníkov e, postredali vojakici. Naša organizácia sa venuje otázkam ľudských práv a spravodlivosti, a to z dvoch hľadísk. Jednak sa snažíme zabezpečiť elimináciu e, e, malistrelných zbraní a taktiež e, nabadáme členské štáty, aby pristúpili k rímskej zmluve. Dovolte, aby som záverom zopakoval e, e, pozvanie, ktoré tu už e, prednesol pán Prody. Pozývame vás všetkých, aby ste e, prišli na 5G2, kde predseda súdu e, vystúpi s prejavom. Ďakujem veľmi pekne. Senátori, Ďakujeme pekne, pán senátor, za vaše slova a ďakujeme za to, že sme sa dozvedeli o vašom podujatí. Škoda, že sme nedostali túto informáciu skôr, boli by sme sa mohli pripraviť. E, žiaľ, táto informácia prišla už trochu neskoro. Dúfam, že Medzinárodný trestný súd a jeho predseda sú tu dnes. E, je to aj pre mňa veľmi zaujímavá príležitosť, e, keď som videla nigerijského prezidenta, ktorý sedel za sklom a potom svetkovia vystúpili so svojimi svedectvami o tom, e, s tým, čo zažili. Odporúčam vám všetkým, aby ste sa zúčastnili nejakého sedenia Medzinárodného trestného súdu, pretože je to otvorené verejnosti. Mm, dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí zúčastniť sa aktívnejšie aj na práci vášho združenia. Ďalej pokiaľ ide o to, čo ste spomenuli, otázku e, Guinei, je to na programe plenárnej schôdze budúci týždeň v Štrasburgu v bode naliehavé otázky, teda budeme o tom e, diskutovať. Ďakujeme všetkým. Táto schôdza bola veľmi dôležitá, veľmi zaujímavá a mali sme tu aj dosť hojné zastúpenie členov tohto výboru, čomu sa tešíme. Ďakujeme všetkým za účasť.